Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Dámy a páni, poprosím vás, aby ste si sadli, aby sme mohli pokračovať v našom spoločnom zasadnutí parlamentných výborov AFDV a rozpočet. V mene troch spolupredsedov tohto stretnutia vás vítam. Vítam vás v mene aj výboru eh, AFED, pretože sme u vás, kolegovia. Vítajte aj v mene výboru DV. A rovnako vítam aj kolegov, e, členov výboru pre rozpočet. Stretávame sa po tretíkrát, aby sme sa venovali otázke Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj a vytvorenie záruky a záručného fondu FSDD. Poďakoval by som AFETu, že nás prijal na svojej pôde a oceňujem fakt, že vzhľadom na naozaj tento vynimočný postup e, spolupráce troch spravodajcov. Traja spravodajcovia, pán Kukan, ktorý je dnes zastúpený pano, pani Manesku, pán Frunzulica a pani Gadia Sábal sa dopracovali k návrhu správy, ktorý dnes predkladajú 24. marca na obed je deadline pre pozmeňovacie návrhy a hlasovať sa bude 24. apríla. Výbor rozpočet sa nachádza v špecifickej situácii, pretože paralelne veľmi často s ostatnými parlamentnými výbormi preberá viacero parlamentných legislatívnych návrhov, ktoré súvisia s tým, e, to, s touto témou a síce pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj pokiaľ ide o FC, ktorý inšpiroval EFSD, e rozšírenie externého mandánu mm, EIB a rovnako aj návrh komisie, revízia finančného nariadenia, kde po roku 2020 aj spoločný fond a EFSD sa pridáva k týmto fondom a je narastajúcou galaxiou týchto, alebo je súčasťou tej narastajúcej galaxie fondov, a ktoré sú navzájom komplementárne a takto sú zároveň transparentné a zároveň aj uchovávajú kompetencie e, zákonodárnych rozpočtových e, ramien a dám slovo teraz kolegyni Lindy McEllen. Ďakujem veľmi pekne. Nebudem toho veľa hovoriť. Máme časový skos, vypočujme si spolu spravodajcov a potom uh, môžeme priamo vstúpiť do diskusie. Monsieur, le, monsieur Anders Wittisen. Pán Anders Wittisen. V mene výboru eh, AFED by som chcel vás všetkých eh, privítať na tomto spoločnom eh, zasadnutí na tému EFSD. Po rozsiahlých diskusiách s expertami a zainteresovanými stranami sa budeme teraz zaoberať návrhom, na ktorý vypracovali teraz spoluspravodajcovia. Legislatívny návrh EFSD je kľúčovým, e, e, súčasťou e, plánu, ktorá sa zaoberá príčinami migrácie, snaží sa posilniť investície v Afrike a susedstve EÚ. Ide o posilnenie našich dlhodobých reakcií na migračné tlaky. EFSD má poskytnúť inovatívny spôsob postupovania e, v teréne, súťaží sa na, sústredí sa na súkromný sektor, jeho rozvoj, Chceme naozaj e, vytvoriť skutočnú pridanú e, hodnotu a e, doplniť spektrum nástrojov, ktoré už sú k dispozícii EU. Tešíme sa na prezentáciu návrhov spolu pravodajcov, ktorí sa zaoberajú návrhom komisie. Ďakujem, nebudem predsedať jednotlivým, ja budem predsedať jednotlivým vystúpeniam. Spolu pravodajcovia mali vynikajúcu spoluprácu. E, napriek teda obávam, ako bude vyzerať e, spolupráca troch výborov. E, a teraz nech sa páči zastúpení pána na pani Manesku. Ďakujem pekne. Prečítam poznámky pána Kukana, ktorý sa ospravedlňuje, že nemôže byť prítomný. Spravodajca víta dobrú spoluprácu s spravodajcami z ostatných eh, skupín, spolu ktorými eh, dobre pripravili návrh kde išlo o spoločný cieľ vytvoriť finančný nástroj, ktorý by stimuloval investície do súkromného sektora v Afrike a susedstva. Ide o podporu trvalodržateľného ekonomického rozvoja a riešenie niektorých z e, hlavných príčin migrácie. Hlavným cieľom je stimulovať rozvoj súkromného sektora, hlavne v najmenej rozvinutých krajinách. E, na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme všetky tri piliere aby navzájom spolupracovali. Investície prinesú e, ovocie, iba ak tu bude dostatočná technická e, podpora, zlepší sa investičná klíma v partnerských krajinách. EVSD e, záruka sa stane novým finančným komponentom tohto externého investičného plánu. Naš, našou ambíciou je zájsť nad rámec existujúcich nástrojov, zaoberať sa inovatívnymi modelmi, EFSD by mal stimulovať investície v oblastiach, kde iné finančné nástroje zlyhávajú. Preto je dôležité, aby sme správne zadefinovali princíp e, doplnkovosti, e, ktorý je e, v jadre tohto na vrhu. Ide o to, aby sa e, e, identifikovali e, priestor pre investície a zabezpečia sa podpora vysokoriskových operácií. Chceme tiež stimulovať súkromné investície do takýchto operácií. Na to potrebujeme dostatok flexibility, otvorenosti a efektívnu spoluprácu s viacerými medzinárodnými finančnými inštitúciami, ale aj jasné politické nasmerovania. Preto v návrhu správy sa snažíme posunúť posilniť eh, riadenie, eh, tú štruktúru EFSD, vrátanie úlohy parlamentu a teda časti eh, spomínajúce mm, kritéria zodpovednosti, doplnkovosti a podobne. Tento nástroj bude úspešný, ak ho príliš nezavalíme jednotlivými požiadavkami. Mali by sme stimulovať rast v súkromnom sektore a tak prispievať k ekonomickému rozvoju v príjmateľských krajinách. Toto je dlhodobý cieľ a bude teda dôležité stanoviť si jasné e, ciele a priority už na začiatku. Ďakujem. Thank you very much. Mr. Frunzulica. Ďakujem pekne, pán Frunzulica. <coughs> Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, dámy a páni. Mm, bolo veľmi príjemné spolupracovať s mojimi dvoma e, kolegami a som naozaj veľmi spokojný s výsledkom našej práce. Naše hlavné e, obavy z e, pohľadu e, rozvoja je kritérium DAC, ciele trvalodržateľného rozvoja, ľudské práva, rodová rovnosť a podobne tie boli doplnené. Ešte stále chceme prosrieť niektoré pozmeňovacie návrhy, aby sme jasnejšie popísali našu pozíciu. Je dôležité zdôrazniť, že hlavným cieľom EFSD je odstraňovanie chudoby, a e, redukovanie nerovností a takým spôsobom usraňovanie e, hlavných príčin migrácie. A preto je dôležité, aby e, mm, tento fond viedol do, k investíciám v menej rozvinutých krajinách a e, krehkých krajinách Dôležité je investovať do obnoviteľných eh, zdrojov, klima, proti klimatickým zmieram, zmenám a podobne, aby sme boli v súlade s eh, cieľmi eh, z Paríža chceme poskytovať informácie aj prístup k EFSD tak, aby malé a stredné podniky mali informácie o ňom, e, pretože oni sídlia v krajinách, kde prístup k financiám je veľkým problémom. Chcem zdôrazniť úlohu spoločného parlamentného e, zhromaždenia AKTEU, aby sme zabezpečili E, zodpovednosť a kontrolu v záujme európskych občanov. Na záver e, by som bol rád, keby správa jasne spomínala, že e FSD nemá podporovať a financovať operácie, ktoré sa týkajú bezpečn- sektoru bezpečnosti vojska, nemá financovať jadrovú energiu ani sa e, venovať alokáciám e, spomenutým v prílohe 2 a nemá e, financovať projekty, ktoré by mohli viesť k zhoršovaniu životného prostredia alebo presunom, presilovaniu obyvateľstva, alebo mohlo by ohroziť potravinovú bezpečnosť v partnerských krajinách. Chcem vám všetkým ešte raz poďakovať za to, že som mal príležitosť eh, podeliť sa s vami o eh, týchto náhľady a ja teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami v tejto veľmi eh, dôležitej téme. Ďakujem veľmi pekne, pani Gardia Sabal. Ďakujem pekne, pani predsednička, spolupredsedajúci veľmi stručne, pretože v tejto vynikajúcej spolupráci medzi tromi spravodajcami sa už robilo takmer všetko a ja už nemám čo dodať. Len niekoľko všeobecných komentárov k duchu, v ktorom sme pracovali na tejto správe. Zdieľame e, návrh komisie a mysleli sme si, že v niektorých častiach návrhu sme potrebovali zájsť viacej do detajlov a e, upresnili sme niektoré veci v cieľoch sa zhodneme, chceme posilniť investície v krajinách na okolí, na východe, na juhu, v Afrike a je podľa nás dobrý nápad využiť časť európskeho rozpočtu ako záruku, aby sa podnietili tieto investície, aby sa umožnilo touto zárukou znížiť e, rizika. Ten externý plán má tri piliere EF SD je len jeden z týchto pilierov, ale chceme rovnaký význam pripísať druhému aj tretiemu pilieru, hoci nie sú striktne súčasťou toho nariadenia, ale chceli sme ich spomenúť aj druhý, aj tretí pilier v texte. V návrhoch komisie, ktoré sme chceli viacej upresniť a doplniť, tak sme pracovali na definícii eh, adicionality pôvodne bola veľmi všeobecná a chceli sme doplniť dve linky. Jedna e, kritéria udržateľného rozvoja a druhé kritérium rizika. Tieto dva komponenty nám ukážu, či skutočne dojde k tej adicionalite alebo nie vďaka fondu EFSD. Chceli sme aj detaľnejšie zadefinovať ciele, čo súvisí s politikami a aký druh nástrojov sa použije. Snažili sme sa podrobnejšie zachytiť celé riadenie, strategic board a tak ďalej. A pracovali sme hlavne na článku 8, kde sa hovorí o kritériách výberu na využívanie, na využívanie záruky. Aj tam sa nám pôvodný text stal, zdal príliš všeobecný a chceli sme viacej zadefinovať politiky, ciele a zadefinovať aj ten scoreboard, ktorý bol inšpirovaný e, z práce vo výbore rozpočtu a DVP. Myslíme si, že tento text bude veľmi užitočný na vyhodnotenie predkladaných projektov. Upresnili sme aj celú časť, ktorá súvisí e, s vyhodnotením a účt, vyúčtovaním alebo skladaním účtov a s vyhodnotením dopadu projektov, e, ktoré sa budú financovať z tohto fondu a tiež presnejšie znenie tých jurisdikcií, ktoré nespolupracujú, ale vo všeobecných líniách sme sa zhodli s návrhom komisie a našimi pozmeňovacími návrhmi sme sa snažili tento návrh vylepšiť. Samozrejme, teraz je dôležité si vypočuť ostatných poslancov a kolegov, ktorí určite svojimi príspevkami vylepšia už e, to gro alebo ten základ. Ďakujem veľmi pekne tým ktorým Eh, Shadow rapporteurs from other groups, beginning with Madam Hautala for the Green Group. Yeah. Thank you very much. Eh, ďakujem vám pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť byť stručná. Vidím tu uh, veľkú konvergenciu medzi troma uh, spolspravodajcami a troma uh, výbormi počas tých týždňov a mesiacov ich spolupráce. Medzi časom sa stalo dosť jasné, že Fond musí byť vo vzťahu s ďalšími dvoma piliermi e, plánu pre externé investície. Dôležitý je tu e, politický dialog, podpora, e, teda technická podpora, ktorá vôbec nie je čisto technická. A sú tu potrebné naozaj inovatívne nástroje, ktoré by boli v súlade s našimi rozvojovými cieľmi, obzvlášť záruka záruky tu môžu byť skutočne, skutočne dôležité. A bolo nám povedané, e, že e, čo skoro prídu správy o e, tých nástrojoch kombinácie. Zatiaľ nie sú veľmi úspešné tieto blending instruments. Takže mohli by ste sa k tomu vyjadriť, prosím. A po druhé, akceptujete návrhy spravodajcov, ako zabezpečiť skutočnú doplnkovosť eh, financovania? A po tretie, chceli by ste povedať niečo bližšie o tom, eh, pre koho má byť tento fond otvorený? Európskym inštitúciám alebo aj iným? Teraz zbierame otázky a neskôr budú na rade odpovede. Pani Iatemaki. Thanks. Dear colleagues. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ako už e, zaznelo, jednou z dôležitých príčin e, sú klimatické zmeny, teda príčin migrácie. E, ten a toto ostane žiaľ aktuálne aj e, v budúcnosti a preto si myslím, e, že by bolo ťažko pochopiteľné keby teda migrácia ne, bola menej dôležitá, eh, pokiaľ ide o priority tejto komisie. Chcem spomeniem um, Sýriu. Aj eh, tu za migráciou stojí, um, stojí klimatické zmieny. Samozrejme, hlavným dôvodom um, je vojna, ale aj pred vojnou tam vládl, vládol hlad a bolo to dôvodom, prečo ľudia začali opúšťať svoju krajinu. Ďalším dôležitým aspektom je financovanie. Komisia navrhuje eh, iba 20 eh, eh, z e FSD malo byť prepojených s financovaním boja proti klimatickým zmenám. Je ťažko pochopiť, prečo, z akých dôvodov Eh, Európska investičná banka sa stanovila cieľ na úrovni 33 eh, Ja by som si želala, aby naše ciele boli podobne ambiciózne, aby sme teda eh, si to nastavili tiež na 33 A potom ďalšia vec, ktorá mi leží na srdci, ehm, prostriedky z politiky susedstva eh, budú odvedené do tohto nástroja. Na jednej strane je to logické, na strane druhej vieme, že už teraz nie je dostatok prostriedkov pre túto oblasť. Preto sa vás pýtam, nebolo by možné aby sa presunuli prostriedky z eh, politiky pre rozširovanie z tohto nástroja. Viem, že samozrejme aj toto je dôležitý prvok, ale momentálne sa e, toho veľa nehýbe e, v dôsledku situácie v Turecku a v iných oblastiach. Takže to by bol môj komentár. Ďakujem pekne, pani Lösing. Um, ehm, ja, vielen. Ďakujem pekne za slovo. Nechcem teraz nejako detailne reagovať na všetky oblasti, ktoré sa týkajú tohoto fondu, ale jedna vec. V rámci prípravy mojho stanoviska pre AFED, pokiaľ je úlohu súkromného sektora v rámci rozvoja aktivít. Tam sa stretla s mnohými mimovládnymi organizáciami, ktoré mi potvrdili, že pri veľký objem prostriedkov EÚ, či už na úrovni EÚ, alebo podnikov smerujú k expertom, ale nie do programových krajín, respektíve do spoločnosti v daných krajinách. Pokiaľ ide aktivitu A, tam sa to vyjadrilo, že je to 61 rozvojovej pomoci, ktorá opätovne sa vracia do donorských krajín. Takže tu hovoríme o istom záručnom fonde, a v končnom dôsledku je to posilnenie súkromného sektoru v oblasti rozvoje pomoci a kladiem si otázku, či je to skutočne udržateľné a či to vlastne podporí jednotlivé oblasti v cieľových krajinách, respektíve ide o to, že aké mechanizmy by sme mohli nájsť. Zamýšľam sa aj nad tým, aké pozmeňujúce návrhy by sme mohli predložiť, aby sme našli, vytvorili také mechanizmy, aby tieto spätné toky sa zakázali alebo zabránili. A ide o to, že nechcem mať takýto obchodný model, ktorý v zásade iba podporuje súkromný sektor v donorských krajinách a nepodporuje ekonomiku v cieľových krajinách. považujem za dôležité to, že pokiaľ ide o tú pomoc k tomu, aby si človek sám pomohol, to sa musí zohľadniť. Napríklad tu ide o programy, ktoré zabezpečujú gramotnosť napríklad v cieľových krajinách. Ide o to, ako pomôcť ľuďom e, vo svojich krajinách, aby lepšie hospodárili, aby ich ekonomika bola udržateľnejšia. Samozrejme vystáva otázka, v končnom dôsledku, pokiaľ je obchodné dohody, do akej miery môže podporiť takéto obchodné politiky, spravodlivé politiky a preto by sme sa nemali až príliš zameriavať alebo spoliehať na podporu súkromného sektoru. Ďakujem. Thank you. Miss, Ponga. Ďakujem pekne, pán Ponga. Merci, Ďakujem, pani predsedajúca. Rád by som poďakoval spolu s pravodajcom a ja vzdielam ich stanovisko. ale predlžím niekoľko pozmeňovacích návrhov. Poprvé, princíp európskej preferencie v pomoci druhy potreba rámcovej dohody medzi EIB a komisiou pre riadenie FSD a asociovať e, agentúry členských štátov. A tretí bod, potreba odpovedať na potreby udržateľného rozvoja a princípu účinnosti takéto pomoci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Charles Gerens. Ďakujem. Je to vynikajúca myšlienka, tento fond a čudujem sa, že sme s ňou neprišli skôr, pretože ak to bude dobre fungovať, veľmi dobre, tak je to, tu dáme e, záruky a investície, prinesú výsledky, tak potom tu tie záruky ani nebudeme musieť použiť a všetko bude dobre fungovať a sumy, ktoré budú investované, pôjdu do budúcnosti. A ak budú inteligentné, môžeme urobiť veľa vecí s málo peniazmi. Výhoda tohto fondu je e, možnosť zmeniť e, finančné toky, podporíme investície e, hlavne európskych investorov a veľmi často peniaze, ktoré opúšťa rozvojové krajiny, prichádza k nám a je kompenzované investíciami v ich krajinách vytvárajú sa aj pracovné miesta. Takže istým spôsobom my potrasieme tým investormi, predsa štát nemôže urobiť všetko, ani komisia nie. Ale v súkromnom sektore sú financie a peniaze sú aj v Afrike. Partnery EÚ, komerčné banky, insitu, Africká e, banka pre rozvoj. To všetko je veľmi užitočné, pretože Situácia s financiami nie je vždy rovnaká v Afrike a tu, ak je kríza likvidity, je v Európe, takže túto krízu majú africké krajiny. 12 afrických štátov má likviditu, majú svoje zvrchované fondy a z týchto všetkých dôvodov ja si myslím, že tento nápad je veľmi dobré. Po druhé, možnosť financovania projektov na základe kritérií e, rozvojových cieľov OECD. A tam sa naozaj neviem vyjadriť, pretože peniaze, ktoré budú investované v tomto fonde, V prípade, že by došlo k nejakému neúspechu, lebo investície nie vždy sú len úspešné, ale táto možnosť financovania je e, oveľa inteligentnejšia ako jednoduché trvanie e, toho dlhu. Takže anulácia toho úveru, ak to bude niekde zapísané v tých účtovných knihách, ale E, niekedy tieto financie len prebiehajú cez pokladne verejných financií a štátne pokladne a naplňajú vrecka skorumpovaných politikov, takže na to treba všetko myslieť a tým pádom tie kritéria nie sú problematické. Po tretie, krajiny, ktoré najliehavejšie potrebujú investície, sú tie, ktoré sú najmenej priaznivé na príjem investícií. A tam by mala zohrať svoju úlohu práve tá záruka. Ale sú aj zóny, kde aj s takouto zárukou jednoducho nič neurobíte. Toto opatrenie, ktoré vyzerá skôr technické či technokratické, ale potrebuje aj silné politické vedenie. A otázka, ktorú kladiem komisii, či by nebolo vhodné, urobiť zoznam takých sprievodných opatrení, ktoré e, by mali ešte viacej podporiť tieto investície. Čo tým chápem tými sprievodnými opatreniami? Máte krajiny, kde riadenie je také, že žiadny, ale žiadny investor e, nebude riskovať, že by tam investoval. Mohli by sme rokovať s týmito krajinami, kde to riziko je neustálne a príliš vysoké, aby sme využili systém záruky napríklad e, vychádzajú z toho, e, čo sa stalo v 70. -tych, 80. rokoch v Európe a urobiť také špeciálne zóny pre investície a urobiť takú dohodu medzi komisiou a krajinami, e, poberateľmi, aby tieto zóny boli chránené, aby sa tam vyvinulo špecifické úsilie, aby to malo pozitívny dopad, potom následne aj na riadenie krajiny. A ešte jeden bod, ktorý som chcel zdôrazniť, Jean Arthuis to povedal, hovoril o galaxii vonkajších postov európskeho rozpočtu, ktoré sú financované z európskeho rozpočtu a členských štátov, ale sú problematické z hľadiska kontroly. Ale ak budeme mať politické vodcovstvo, ktoré bude hodné svojho mena, je, bude menej rizik, že by sa tieto e, fondy zneužili a preto žiadam od komisie, aby vytvorila skutočnú štruktúru, aby zabezpečila tento skutočný politický leadership. A teraz znovu pán Frunzolica ako tieňový záfet. Ďakujem. Pekne. Náš kolega je v Ženeve. Poprosím, aby som predstavil pozíciu kolegyňu, pokiaľ je SAD, v zásade väčšina vecí spomenutých návrhu správy, tak ako je v tejto podobe. Ako tieňová a fetu pani Post, pokiaľ je článok 21, ktorý sa tu spomína, to je dôležité dôležité obdobie EFSD podporoval rozvoj demokracie, mieru ľudských práv, právneho štátu. To je jediný spôsob, ako prekladať konfliktom a ako posilniť medzinárodnú e, bezpečnosť. To sú všetko kľúčové prvky na to, aby EFSD mohol byť úspešný a aby mohol pomáhať riešiť aktuálne výzvy, ktoré súvisia s migračným tlakom. Zároveň ide aj o to, že migrácia ako taká nie je problém. Ľudia mali mať možnosť sa povedať medzi krajinami, ak si to želajú avšak nemali byť nútení migrovať, pokiaľ nedostatok ľudských práv a rovnosti šancí pre život. Preto pokiaľ je pani post, ako je pokiaľ ide o líniu SAD, FSD e musí byť kľúčový nástroj, pokiaľ ide o podporu ľudských práv, sociálne, environmentálne aspekty, rodová rovnosť a tak ďalej. Potom ešte ďalšie kľúčové body, ako tieňová spravodajkynia AFET. Tu ide o plné zapojenie organizácií Mm, civilnej spoločnosti, transparentnosť procesov, potom ide určite doplnenia, ku ktorým predloží pozmeňujúce návrhy. Odkaz na článok 21 to je pozitívne, na nešťastie to nestačí. Sú tu skúsenosti z iných fondov, ako pokiaľ ide o Európsku investičnú banku a jej mandát, pokiaľ ide o článok 21, to neznamená automaticky, že pokiaľ ide o posilnenie ľudských práv a vplyv projektov, že by bol naplnený. Takže v zásade ide o to, aby sa tu doplnil odsek, ktorý by znamenal, že Komisia spolupráce s SVČ majú vytvoriť určitý rámec a metodológiu, ktorá sa týka toho, ako posúdiť aktuálny súľad článkom 21. Rodový aspekt sa spomína v správe, avšak bolo by dobré, keby sa to viac dôraznilo. Ďakujem pekne. To... Ďakujem pekne. Teraz komisia dostane slovo. Ehm, no a Pani Martinová dostane slovo na 2,5 minúty. Pani Maternová, to je z Diginir. Takže 2,5 minúty dostane každý rečník. Much, uh, Ale iba veľmi stručne, ďakujem pekne. Áno, volám sa Katarína Maternová, zástupňa generálneho riaditeľa Diginir. Najprv sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za to, ako rýchlo ste postupovali. Ďakujem za konštruktívny prístup. Pre všetkým chápem, že to je jednoducho sú tri výbory. Snažili sme sa vás podporať prostredníctvom technické zasadnutí, takže obrovská vďaka. Skutočne vítame váš prístup a pokiaľ ide o rozšírenie a to, aby FSD sa uplatňovalo aj vo k ďalším krajinám do budúcnosti. Ďakujem pekne za tento pozmeňujúci návrh a zároveň vítame vaše znenie, pokiaľ ide o aspekty adicionality a pokiaľ ide upresnenia v tej oblasti, lebo my si tiež myslíme, že to je skutočne veľmi dôležité. Konec koncov, pokiaľ naše diskusie s súkromným sektorom poukázali na to, že môže sa zmeniť výrazne situácia. Podporujem to, o čom hovoril pán Görens. Áno, v zásade sme sa už mali nad tým zamýšľať skôr, ale teraz využíme tú príležitosť teraz v tejto fáze pre všetkým pokiaľ ide o mandát, pokiaľ ide o rozvoj, mali sme postupy od miliárd k biliónom. Ako to zabezpečiť? Iba prostredníctvom súkromného sektoru, takže táto záruka môže zmeniť situáciu. No a v zásade ide o sprievodné opatrenia, ktoré sú dôležité. Uznávame to, že bez takéhoto prístupu by vlastne nemohli tu byť e, dostatočné množstva prípravných projektov, preto pilier 2, pokiaľ technickú pomoc, pokiaľ prípravu projektov a pilier 3 zohrávajú určitú úlohu, tam, kde ide o technickú pomoc a tam ide investície do širších oblastí ako environmentálnych, to zohrá dôležitú úlohu. A z technického hľadiska to nie je súčasťou legislatívy, ale je to veľmi dôležité z globálneho hľadiska. Pokiaľ je o súkromný sektor, Chceli by sme apelovať na pružnosť. Myslíme si, pokiaľ ide o kritérium prípustnosti, a to doplň akéhokoľvek aspektu, ktorý je pre nás dôležitý, ale musíme si pripomenúť, že ak chceme aktívne pôsobiť v rámci nového nástroja a spolupracovať s súkromným sektorom, tak to môže byť trošku v protiklade s tým želaním. Mohli by sa tam mohlo usmernení, príliš veľa usmernení, príloh, ktorými sa budeme sa riadiť, to by malo odstrašiť niektoré súkromné subjekty, takže to treba zvážiť. To isté sa týka aj hodnotiace tabulky, pokiaľ ide FC. Investičný plán mohol fungovať, lebo to bol finančný nástroj, ktorý realizovala prevádzková jedna inštitúcia, však tu je mnoho aktérov, rozličné politické prostredie, ako aj nevyhnutnosť pracovať v rámci pilieru 3 a 2. Tam je veľmi zložité, je to vlastne iba obmedziť na nejaké čísla, má tam tú hodnotiacú tabulku, ktorá by vlastne mohla takto fungovať. Takže chceli by sme apelovať na to, aby ste mali istú mieru pochopenia, potom ešte dva body v zásade. Jeden sa týka jednej veci, kolega budú možno to tiež reagovať. Pokiaľ ide o návrh komisie, ten bol otvorený. Niektoré veci boli riešené na rade, prečo my sme to chceli mať otvorené a chceli sme, aby všetci sa mohli toho zúčastniť. Ide o to, že sú tu ďalší medzinárodní, medzinárodné iniciatívy a chceli sme zapísať koordináciu a na to, aby to bolo efektívne, musíme spolupracovať. Pre všetkým, pokiaľ ide o menej rozvinuté krajiny, krajiny s konfliktami. Tam nie je k dispozícii veľa aktérov, preto je dôležité, aby každý bol zapojený. No posledný bod ohľadne rozširovania, či môžeme použiť prostriedky, ktoré sú tam. Myslím si, že pokiaľ ide o diskusiu na rade ministrov zahraničných vecí a pokiaľ ide o otázku aj Balkánu, myslím si, že bolo by dobre neuberať sa tým smerom. Ďakujem. Hm, Ďakujem pekne teraz zastupca DigiDevko. Ďakujem pekne pani predsedníčka, poslan, poslanci, predsedovia výborov, spravodajcovia. Ja sa chcem pripojať ku Kataríne, chcem sa poďakovať za zlepšenia, ktoré sa vykonali. Zvážime si to úsilie, ktoré ste vyvinuli. Dovolte, aby som sa zameral na niektoré otázky, ktoré boli načrtnuté. Problematika správ o tom blendingu. Áno, ide tam tie správy, ktoré sa zverejnia koncom marca. Nie je to nič negatívne, práve naopak. Myslím si, že môžeme byť spokojní, že sme sa rozhodli s touto cestou, že chceme tu mať tento nový krok po 7-8 rokoch tohoto blendingu. Teraz vlastne sa tu uberáme rozličnou rýchlosťou. Pokiaľ ide o adicionalitu, áno, to je kľúčová otázka. Myslím si, že mnohí z vás, poslankyni, poslanci, v zásade chcú ísť tou cestou, že práve tam, kde sa málo investuje, kde to je zložité, to je účel investičného plánu, práve tam sa snažiť zatlačiť a jednoducho niekedy je to tak, že ani najlepšia prípravná práca, ani stimuly nepomôžu, aby sa udiali investície v tých oblastiach. Ale to neznamená, že by sme to nemali aspoň skúsiť. No a napokon, pokiaľ ide o všetky sprievodné opatrenia, ako o tom hovoril poslanec Görens a niektorí iní, sú zásadné, preto ten plán pozostáva z troch pilierov. Nie je to len finančné inžinierstvo, je to, diplomat, je to pilier diplomatické politických vzťahov a to je vlastne tá zásadná premisa za tým a potom je to politický pilier, politický dialog s vládami, nielen pokiaľ ide o podnikateľské prostredie, ale pokiaľ ide o ďalšie otázky, ako napríklad spravodlivosť, právny štát, korupcia. Takže pokiaľ ide o politický dialog a politické prvky dialógu zohrávajú rovnakú úlohu ako finančné aspekty a komisia vlastne tu je v situácii, pokiaľ ide o riadenie takýchto fondov, si to vyžaduje politický prístup, finančné inžinierstvo, je to určitá zmes a toto môže zabezpečiť iba komisia Musíme sa podívať tým, ako hľadať riešenia, pokiaľ ide osobitné investičné zóny. Nie je tu nejaké jedno jednoduché riešenie, ktoré by všetko vyriešilo. Je to variabilná diometria a dialog s krajinami, ktoré nám umožnia ďalej to rozpracovať. Na záver by som sa chcel vyjadriť ešte k tomu, že pokiaľ ide o samotnú štruktúru, pokiaľ ide o tú politickú štruktúru, ako riadiť tento investičný plán, tu ide o tie zabezpeky. Áno, áno, že budeme sa riadiť politickými cieľmi plánu a že skutočne tu pôjde o to, ako spustiť tú adicionalitu v zložitých oblastiach. Na to, aby sme to zabezpečili, potrebujeme mať na našej strane všetky finančné inštitúcie ako aktérov. Áno, je, začína sa to pri EIB, ale ide o všetkých európskych aktérov a dokonca ešte nad rámec ich a jednoducho tam, kde by vlastne nebol dostatok návrhov, ako riešiť dramatický nedostatok financií, áno, tu musíme spolupracovať a tu ide o tú myšlienku, pokiaľ je ten investičný plán a spoluprácu s partnermi. Ďakujem. Thank you. Last but not least, Mr. Filiberto Ceriano. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo zastupca SVČ Filiberto Ceriani Sebregondi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že kolegovia z komisie povedali takmer všetko. Ešte možno dva body. Jeden, podporujeme mnohé pozmeňujúce návrhy ako komentáre, ktoré boli dnes prednesené, pokiaľ ide nevyhnutnosť, aby sme tento nástroj vnímali ako taký, ktorý bude pomáhať najmenej rozmitým krajinám, zraniteľným krajinám, pokiaľ ide o vytvorenie mechanizmu, aby tu boli investičné príležitosti a skutočne sa prilákali investície tam, kde sa normálne okolnosti nesmerujú v rámci existujúcich nástrojov. To je veľmi dôležité. Samozrejme, pokiaľ je o nariadenie, nemôže byť nejaké preskriptívne tejto oblasti. Sú tu ale tie hlavné ciele, musíme sa nimi zapodievať a musia byť operacionalizované. No a druhý bod. Myslím si, že by sme mali uvítať vaše návrhy, pokiaľ ide o posilnenie aspektov, ktoré sa týkajú zodpovedných investícií, CSR, rešpektovanie ľudských práv a existujúcich usmernení a dohovorov v tomto zmysle. Isté tu ide o to, ako podporiť udržateľný rozvoj a rozvoj, ktorý zabezpečí pokrok v sociálnej, ale aj politickej oblasti. A nechcem nejako opakovať to, čo sa už spomenulo, aký dôležitý je politický manažment tohoto nástroja. Tu zohrávajú úlohu delegácie a naše inštitúcie. Posledný bod. To riziko zdrojov, ktoré nepôjdu do tých krajín, ktoré by, ktorým by to malo prospieť a sa to vracia do Európy, teda k tým klasickým aktérom. Áno, to nie je isté cieľom, avšak je tu určitý prvok, ktorý sa týka ekonomickej diplomácie v rámci investičného plánu. Ide o to, prečo neponúknuť možnosti pre udržateľný rozvoj a projekty v rozvojových krajinách, ale aj príležitosti pre podnikanie a vytváranie pracovných miest pre naše vlastné podniky. Napríklad, pokiaľ ide o zelenú ekonomiku, tam európske programy, európske podniky môžu hrovať úlohu lídra. Ďakujem pekne, že chcem pripomenúť, že 24. marca lehota pre sa Pán Hartvík, nech sa páči. Ďakujem, pani spolupredsedajúca. Len jedna poznámka. Tento nástroj je vynikajúcou rozvojovou pákou a určite e, prispieva aj k tomu, aby sme e, riešili príčiny e, migrácie, ale myslím si, že komisia a rada by mohli formulovať globálnejšie alebo globálne, aká je politická ambícia v službách, ktorej je takýto nástroj mobilizovaný, pretože máme viaceré nástroje, nie sme ich e, na rozpočte spomenuli. Všetko je to zaujímavé a pekné, ale naši občania to nechápu, nevidia to a Európania potrebujú, aby sme im hovorili, musia pochopiť, že Európa sa snaží uh, prichádzať s konkrétnymi odpovediami na ich obavy a pokiaľ ide o migračné toky a príjem utečencov, tak tento príspevok je vynikajúci, ale ak je to len vo forme záruk alebo požičiek, tak podľa mňa je to nepostačujúce. Ja si myslím, že je potrebné aj e, rozšírenie ľudských zdrojov e, v, teréne a je škoda, že EÚ komunikuje len o jednom nástroji, bez toho, že by upresnila svoju globálnu víziu a iné nástroje, ktoré e, dáva k dispozícii krajinám, ktorým chceme pomôcť, aby dosiahli plne ciele, ktoré boli stanovené. Ďakujem pekne, môžeme ukončiť toto rokovanie. Ďakujem pekne aj tlmočníkom za to, že nám poskytli dostatočný čas. Dovidenia.